President! Liebe Kolleginnen und Kollegen, Vážení kolegovia, vyhlasujem týmto slávnostné zasadnutie pri príležitosti 10. výročia eura za otvorené. Nous avons notamment réaffirmé euh, l'irréversibilité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

ekonomických výberov, vážení kolegovia, vážené dámy a páni. 1. januára 2009 naša mena euro dospela do 10. roku svojej existencie. Dnes vlastne stojíme pred najdôležitejším historickým rozhodnutím. Rozhodnutie o eura E, o, o eure bolo vlastne len logickým e, vývojom, pokiaľ išlo o posilnenie spoločného trhu a takto zjednodušenie e, obchodu v rámci vnútorného trhu. 11 suverénnych štátov vlastne nahradilo svoju vlastnú menu eurom. I keď samozrejme existovala veľmi veľká skepsa, pokiaľ išlo o plánovanú spoločnú menu. Ehm, zavedenie eurá si vyžadovalo odvahu a rozhodnosť. Po desiatich rokoch môžeme konštatovať, že euro si získalo vlastne takú ehm, dôveru a bez pochyby e, má obrovské výhody pre ľudí a podniky v Európskej únii. A toto všetko prinieslo so sebou. Eurozóna je vlastne e, znakom hospodárskej stability. Pokiaľ ide o hospodárstvo eurozóny, môžeme konštatovať, že najväčšia časť obchodu je obchod v rámci vnútorného trhu a euro je ďaleko eh, lepšou výzbrojou a poskytuje členským štátom vlastne eh, možnosť naozaj veľmi tvrdo si obhajovať svoje ekonomické záujmy. Euro eh, sa ukázalo ako rozhodným eh, hospodárským eh, nástrojom. momentálne eh, stojíme pred najhoršou hospodárskou krízou od 30. rokov budú, minulého storočia. Euro sa preukázalo ako stabilizačný faktor v rámci tejto situácii, ktorej čelí Európska únia Pravdepodobne by situácia vyzerala oveľa horšie, keby sme nemali euro. Pozrime sa teraz na Írsko. Írsko je krajinou, ktorá bola veľmi tvrdo zasiahnutá hospodárskou krízou. Írsko e, vlastne euro zachránilo ešte pred väčšími dôsledkami tejto hospodárskej krízy. Euro a predstavuje nielen politickú a hospodárskú integráciu. Znamená e, to, že vlastne máme rovnaký osud ako členovia jednej rodiny, hovoríme aj ako členovia eurozóny e, vzájomne jeden s druhým a e, skutočne všetko využívame v prospech všetkých a každého jedného z tejto rodiny. Euro má veľmi veľký význam. Jasný signál vyslalo, ktorý hovorí o tom, že Európska únia je schopná presadzovať isté spoločné záujmy a naozaj budovať e, blahobyt, pokiaľ ide o budúcnosť. E, táto spoločná mena mnohých e, občanov eurozóny e, patrí k jedným z najpozitívnejších výsledkov e, európskeho zjednotenia. A aby tomu tak bolo aj v budúcnosti, musíme sa pridržiavať e, a podporovať stabilitu e, tejto meny. Len tak sa môže stať euro faktorom stability aj v budúcnosti, aj napriek týmto turbulenciám, ktoré je zmietaný ostatný svet. Dnes a ďalší členský štát e, Slovensko ako 16. člen eurozóny e, prijalo euro a som presvedčený, že pokiaľ ide o oslavy um, ďalších takýchto okrúhlych výročí eura, budeme môcť privítať v rodine eurozóny ďalších uh, členov a skutočne budú títo členovia uh, patriť k tým, ktorí budú ťažiť zo stability eura. Som presvedčený, že pokiaľ ide o posilnenie eurozóny, že toto len prispeje e, k takémuto posilneniu a pokiaľ ide o mladých e, členov Európskej únie, e, bude to príspevkom k mierovému spolužitia. Dnes je pri, s nami prezident Francúzskej republiky, bývalý prezident Francúzskej republiky Valéry Žickard d'Estaing sporu s pánom Helmutom Schmidtom a ostatnými patrí k architektom tejto našej eh, spoločnej meny. Preto vás veľmi srdečne vítame, eh, pán Valery Žiskard d'Estaing. Súhlasím eh, s Helmutom Kohlom, ktorý hovoril o, spolu s Mitteránom a aj Jacques Santer, tak ako ste to videli na tomto videofilme, Eh, on bol ten, ktorý prispieval, eh, prispel značne a súhlasím s Helmutom Kohlom, keď povedal v roku 1980, že eh, mena je vlastne nielen platidlom. Mena má niečo dočinenia s kultúrnou identitou a je to vlastne miera politickej a ekonomickej stability. To znamená, že tu v Európskej únie so všetkou inteligenciou a uh, kreativitou um, a, a pestrosťou tohto kontinentov, so všetkými ťažkosťami, ktoré sú s tým spojené. Um, máme um, občanov, ktorí majú spoločnú menu a to je vynikajúca vec. A toľko uh, povedal Helmut Kohl. Vážení uh, kolegovia, vážení uh, prítomní, chcel by som v mene Európskeho parlamentu všetkých týchto architektov a, a tých, ktorí sa pričinili na, pri, v prípravných etapách na príprave euro a takisto aj e, by som sa chcel poďakovať e, Žánovi Klodovi Trišetovi a Willemovi Gistenbergovi za ich e, neobvyklý príspevok pretože si myslím, že toto je vec, ktorá nie je dostatočne docenená. Táto vďaka, táto vďaka sa týka aj Alexandra Lamfalusiho, predsedu eh, Európskeho menového inštitútu. Eh, včera večer sme sa s ním stretli a eh, o tomto sme spolu hovorili. Európsky parlament a patričný výbor, výbor pre hospodárske a menové veci pod vedením Karla van Vogala a potom Kristana Plata v tých rokoch, ktoré predchádzali eh, zavedeniu spoločnej meny. Eh, tento výbor naozaj eh, svoj príspevok urobil a prispel k tejto spoločnej mene. Dnes tento výbor pre hospodárske a menové záležitosti pod vedením Pervans Bereš je prítomný, je zastúpený aj jeho predsedničkou Pervans Bereš. A celé roky stále e, prichádzalo k výmene názorov medzi týmto výborom a ostatnými výbormi Európskeho parlamentu. Chcel by som e, pozdraviť aj e, všetkých ďalších funkcionárov. Žana Klóda Trišeta ako prezidenta Európskej centrálnej banky, Žana Klóda Junckera, predsedu Euroskupiny. Chcel by som sa im poďakovať. Pokiaľ ide o 10. výročie eura, prajeme našej spoločnej mene euru ďalšie úspešné roky a dúfam, že nám zabezpečí úspešnú budúcnosť, pokiaľ ide o náš európsky kontinent. Ja si neviem predstaviť e, naozaj významnejších e, návštevníkov, ako to máme so sebou dnes. Takže e, vám ďakujem za vašu prítomnosť. A teraz e, smiem e, poprosiť pána Žona Klada Trišeta, prezidenta Európskej centrálnej banky, aby sa nám prihovoril. Pán predseda. Komisár, premiéry. Musím povedať, že je to pre mňa veľkosťou, že tu môžem byť na tejto oslave 10. výročia eura. Šamone prišiel jedného dňa s myšlienkou eura a bola to skvelá myšlienka. A treba sa poďakovať tým, ktorí prišli s tou myšlienkou a ktorí ju podali ďalej. Pretože to bola veľmi významná udalosť. Je to myšlienka, ktorá sa nie okamžite presadila, pretože mnohí si mysleli, že sa táto myšlienka nikdy nemôže uskutočniť pre 390 miliónov obyvateľov Európy. Jedného dňa sa zavedenie eura bude považovať za jeden z rozhodujúcich krokov v celej Európskej únii. Človek si musí spomenúť na otcov zakladateľov Európskej únii ktorým sme všetky, všetci zaviazaní. Schumann, Haustein, Pierre Vermeer, Paul Horsbach. A nezabúdajme ani na hlavy štátov a vlád, ktorí presvedčili Európanov, že táto myšlienka je dobrá a ktorí sú tu zastúpení bývalým prezidentom Francúzskej republiky Valerím Žiskanom d'Estanom. Bez nich by sme nemali euro od nástupov eura. Zažili Európania takú cenovú stabilitu, akú takmer nikdy predtým nezažili. Táto stabilita je veľmi výhodná pre Európanov, pretože dáva aj záruky ich investíciám a úsporám a taktiež zabezpečuje dynamiku rozvoja európskej ekonomiky. Euro nám prinieslo transparentnosť, uľahčilo obchodovanie a tak ďalej. V posledných mesiacoch sme zažili prínosy zavedenia eura. Finančná kríza nám ukázala, že v turbulentných časoch je lepšie sedieť na veľkej a pevnej, stabilnej lodi ako na malej bárke. Keby sme nemali spoločnú menu, neboli by sme schopní konať tak rýchlo a tak účinne, ako sme konali. Mnohé naše členské štáty by museli byť ponechané same na seba. A preto si myslím, že môžeme byť hrdí na promptnú reakciu Európy, Centrálnej banky a národných bank v jednotlivých členských štátoch, pretože to nám ukázalo, že aj keď sú podmienky veľmi zlé, Európa vie robiť tie správne rozhodnutia. Historický úspech eura je niečo, čo nepripisujeme iba tým, ktorí zaviedli Európu, ale sme vďační aj tým, ktorí pomohli zaviesť euro. V Európe parlament bolo jednou z prvých inštitúcií, ktorá prišla s návrhom eura v roku 1962 a v posledných desiatich rokoch musím povedať, že naše inštitúcie viedli veľmi blízky a plodný dialog. Tento dialog sa uskutočnil v priebehu 50 vypočutí pred týmto parlamentom a komisiami ktoré spomenul pán predseda. Dialóg medzi parlamentom a ECB je veľmi dôležitý, pokiaľ ide o zodpovednosť, pretože to umožňuje Európskej centrálnej banke vysvetliť svoje aktivity e, prostredníctvom volených zástupcov Európy. V priebehu prvých rokov existencie euro muselo čeliť trom skúškam. Založenie zdravej a solidnej centrálnej banky, zavedenie novej meny a získanie dôvery pre novú menu. Všetky tieto výzvy sme úspešne naplnili a euro si našlo svoje miesto. Teraz je čas oslavovať a ako som povedal, som veľmi dojatý. Ale nesmieme byť samolúbi, nesmieme zaspať na Vavrino, pretože sú tu nové výzvy a objavia sa nové výzvy aj v budúcnosti a bude iba od nás závisieť, ako budeme riešiť tieto nové výzvy. Spomínam iba tri. Finančná kríza. Táto finančná kríza ukázala, aké máme zásadné slabé stránky v celosvetovom finančnom systéme. Spolupracujeme na celosvetovej úrovni, aby sme odstránili e, tieto nedostatky. Po druhé, tu máme menovú úniu solidnosť eh, tejto menovej politiky spočíva na dvoch pilieroch. Je to cenová stabilita a súbor eh, primeraných ekonomických politík. A to samozrejme je záležitosťou euroskupiny, pán premiér. No a samozrejme treba ustavične implementovať pak stability a rastu, aby sme sa vyhli veľkým nedostatkom v oblasti hospodárskej súťaže v euroskupine a v eurozóne. E, máme za sebou tretie rošenie pred e, desiatimi rokmi, kedy sme začínali, nás bolo 11 krajín, teraz nás je už 16 krajín v eurozóne. A to je pre nás naozaj obrovská výzva. Každé rozšírenie menovej únie je pre nás výzvou. A je to výzvou aj pre nás Európskej centrálnej banke. Euro je historickým úspechom. Máme zodpovednosti aj do budúcnosti. Objavujú sa ustavične nové výzvy. Týmto výzvam musíme čeliť veľmi jasne, a s jasnou predstavou, ako im chceme čeliť. A to nám pomôže zostať na ceste stability a prosperity v Európe. Pán predseda, pán prezident, dámy a páni, ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, eh, pán prezident Triše, a ďakujem vám veľmi pekne za vašu oddanosť. Teraz eh, by som chcel privítať pána Fontana, Niky Baro Preskota. Teda chcel by som sa poďakovať bývalým prezidentom a chcel sa im poďakovať, že sú tu dnes s nami. A teraz eh, by som chcel poprosiť pána Jean-Claude Junckera, predsedu Euroskupiny, aby k nám prehovoril. Nech sa páči. Predseda Európskeho parlamentu, pán bývalý prezident Francúzskej republiky, dámy a páni. V posledných 50 rokoch Európa často ukázala svoju schopnosť dať dohromady ambiciozne plány a ukázala svoju schopnosť vytvoriť potrebného ducha a odhodlanie tak aby sme naplnili naše vízie a ambície. Najlepším príkladom tohto úsilia je samotná Európska únia, rovnako aj vnútorný trh, rozšírenie a spájanie geografie s históriou a rovnako aj hospodárska a menová únia, ktoré 10. výročie dnes oslavujeme. Cesta k vytvoreniu hospodárskej menovej únie a zavedenie jednotnej meny, to bola dlhá cesta. Na začiatku sme mali správu Ben, bolo to ešte v roku 1970, takže musím povedať, že to bol naozaj veľmi dlhý proces. Máme tu menový systém, najprv sme mali EQ, potom roku 96 sme pomaly prechádzali na euro, mali sme Maastrichtskú zmluvu z roku 1992. No a potom sme mali aj krízu v európskom menovom systéme v roku 1993. Toto všetko sme zažili. Nebola to jednoduchá cesta, bola to naozaj hrboľatá cesta. A mnohí z nás boli proti jednotnej mene. Mnohí politickej a akademickej sfére boli proti jednotnej mene a takisto aj mnohí v centrálnych bankách boli proti takejto jednotnej mene. Mysleli si, že to nie je realizovateľné zaviešať jednotnú menu, alebo si mysleli, že táto jednotná mena bude slabá a nebudeme vôbec nejakú budúcnosť. Chcel by som využiť toto desiaté výročie, aby som vzdal hold tým, ktorí eh, vytvorili euro. Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand a ďalší. Opäť by som chcel vzdať hold ich vízii a ich odhodlanosti a záväzku eh, pri zavádzaní spoločnej meny tých, ktorých som spomenuli a mnohí ďalší by si vôbec neboli vedeli predstaviť, že ich politické plány budú úspešné tak rýchlo. Od 1. januára tohto roku máme už 16 členov eurozóne a milióny občanov používajú euro. To znamená, že euro sa stalo najjasnejším symbolom európskej integrácie a uznáva sa ako takýto symbol na celom svete. Euro je symbolom stability, chráni občanov Európy pred najhoršími dôsledkami ekonomickej krízy. Po desiatich rokoch je jasné, že euro je obrovským a nespochybniteľným úspechom. Oslavia výročia však stoja za niečo len vtedy, keď ich využijeme na to, aby sme sa pozreli aj do budúcnosti. Musíme poznamenať, že napriek dôležitosti toho, že uznáme, ako ďaleko sme sa dostali, ešte stále máme pred sebou tú najťažšiu skúšku súdržnosti Európy. Rok 2009 bude mimoriadne ťažký pre ekonomiky v eurozóne a pre európskych občanov. A európsky občania budú mať pred sebou mnohé výzvy, ktoré budú čeliť aj interne, aj externe. Interne vlády v eurozóne budú musieť konať spolu, aby odstránili dôsledky ekonomickej krízy, a budú musieť investovať do štrukturálnych faktorov v ekonomike, tak aby mysleli aj na budúcnosť. Výnimočné situácie si vyžadujú aj výnimočné riešenia. Nesmieme zabúdať aj na to, čo je okolo našej ekonomiky. To je tiež dôležité. Potrebujeme chrániť naše ekonomiky. A práve to, že máme euro, dokázalo, že máme veľmi dobré makroekonomické politiky, ktoré sú prezieravé a podporujú ustavičný a rast a prosperitu našich občanov. Ochrana, ktorú nám poskytuje euro, priamo súvisí s našou dôveryhodnosťou a schopnosťou implementovať ekonomické politiky. Táto dôveryhodnosť je dôveryhodnosť, ktorá vyplýva z hospodárskej a menovej únie. Musíme byť schopní zachovať všetky tieto výhody. Externe sa musíme učiť z finančnej krízy. Je priame prepojenie medzi súčasnou krízou v USA a pokračovaním e, výrazných e, nerovnovách na celom svete. Je tu nedostatok transparentnosti, pokiaľ ide o finančný sektor. A práve tento nedostatok transparentnosti bol katalizátorom finančnej krízy. Opätovné zavedenie stability v ekonomike si bude vyžadovať reformu celého ekonomického systému na celom svete. Takisto budeme musieť odstrániť nerovnováhy, ktoré tu existujú medzi celosvetovou spotrebou a úsporami. Toto opätovné zavedenie rovnováhy si bude vyžadovať spoluprácu veľkých ekonomik eh, v Európe, v USA a v Ázii. Národné záujmy eh, často však eh, prevládajú nad spoločným záujmom a to bráni eurozóne plne zohrávať svoju politickú úlohu. A takisto nám to bráni čo najviac využívať výhody ekonomickej a menovej únie. Samozrejme ide o hospodársky projekt, ale hospodárska a menová únia je predovšetkým politický projekt. Z toho dôvodu by sme mali využiť druhé desaťročie eura na to, aby sme budovali interne a externe našu politickú moc. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne pán premiér Juncker, za vašu angažovanosť. A teraz by som chcel poprosiť Joaquina Almoniu, člena Európskej komisie, aby prehovoril k tejto veci. Nech sa páči, máte slovo. Pán, pán predseda parlamentu, pán minister, pán prezident, dámy a páni, 10 rokov potom, čo vzniklo euro, súhlasím s väčšinou tu prítomných v tom, že Európa je hrdá na úspech eura. Rád by som parlamentu zablažoval k tejto iniciatíve, keď si dnes na tomto plenárnom zasadnutí v Štrásburgu pripomíname 10. výročie eura. Euro aj Európska menová únia skutočne znamenajú veľký úspech. Za posledných 10 rokov prinieslo euro veľký prospech členom eurozóny. A to môžeme povedať aj teraz, keď čelíme hlbokej hospodárskej a finančnej kríze. Za toto desaťročie si euro skutočne vypracovalo ozaj silnú reputáciu. Je silnou menou, a vďaka úlohe, ktorú euro zohráva na medzinárodnej ekonomickej scéne, dá sa teraz porovnávať s dolárom a je veľmi dôležitou menou pre obchod. Je veľmi dôležitým platobným prostriedkom v medzinárodných financiách. Euro sa stalo bežnou každodennou súčasťou pre Mali 330 miliónov obyvateľov v 16 krajinách EÚ. Čiže nosíme vo svojich peňaženkách tento symbol európskej jednoty a euro okrem toho, že je menou, je veľmi dôležitým prvkom nášho európskeho projektu a práve poukazuje na tie výhody, ktoré nám prináša integrácia. Tá integrácia, ktorá započala viac než pred pol storočím. Euro má nízku infláciu, sú tu nízke úrokové sadzby a z hľadiska makroekonomického je euro orientované na stabilitu. Skutočne euro umožňuje veľmi výhodné obchodovanie medzi členskými štátmi EÚ. EU. Euro ako také nám umožnilo vytvárať Ehm, nové pracovné príležitosti. Ehm, napríklad za posledné 10 ročie vzniklo 16 miliónov nových pracovných miest viac než v predchádzajúcich obdobiach. Euro je pevná mena a pomáha nám čeliť nestabilite, ktorá existuje na finančnom trhu mimo eurozóny. Kríza, ktorú prežívame v súčasnosti, tlačí aj na euro ale tí, ktorí sme v Európskej menovej únii, samozrejme, taktiež sa snažíme robiť niečo, ako úspešne čeli tejto kríze. Ale keby sme nemali euro, boli by sme na tom podstatne horšie. Mali by sme problémy e, s výmennými kurzami a boli by sme vlastne vystavení špekulatívnym útokom na naše národné meny skutočne by potom aj bolo oveľa ťažšie a pravdepodobne aj s menšími úspechmi by sa dali e, prijímať nejaké opatrenia, ktoré by e, umožňovali čeliť tejto kríze. Do roku 2007 napríklad sme mali najnižší platobný deficit za posledných 25 rokov. A to nám teraz umožňuje, že v súčasnej kríze dokážeme čeliť celkom úspešne. Eh, práve vedúci predstaviteľ Európskej centrálnej banky poukázal na solidnosť, na pevnosť meny a skutočne Európska centrálna banka spolupracuje s centrálnymi bankami iných významných hráčov na svetovom finančnom trhu a zabezpečuje, aby sme sa mohli vyhnúť finančnému kolapsu. Práve to, čo prežívame, poukazuje na výhody Európskej menovej únie. Skutočne eurozóna sa stala veľmi atraktívnou a videli sme to aj v Bratislave minulý týždeň, kde sme privítali Slovensko ako nového člena, 16. člena našej eurorodiny. Európska komisia a tento parlament musia aj naďalej úzko spolupracovať s členskými štátmi, aj s Európskou centrálnou bankou a budú spolupracovať aj s medzinárodným spoločenstvom. Aby sa zabezpečilo, že naše ekonomiky budú naďalej zaznamenávať udržateľný rozvoj. A správa, ktorú sme predložili pri príležitosti 10. výročia Európskej menovej únie práve poukazuje na tie silné stránky. Ale samozrejme musíme stále ešte veľmi pozorne sledovať makroekonomické aspekty, e, rozpočet a tak ďalej. Treba zabezpečovať, aby euro malo patričnú hodnotu aj na medzinárodnom fóre a teraz, keď stojíme na Prahu druhého desaťročia, kladieme si významné ciele, aby sme udržali silné euro. Čiže je tu vízia a ambície otcov, zakladateľov eura a vďaka ich rozhodnosti vlastne sme sa doprav- dopracovali k tej mene, na ktorú dnes môžeme byť hrdí. A tento ich odkaz sa budeme snažiť naplňať aj v budúcnosti. Euro znamená významnú kapitolu v vývoji svetovej ekonomiky. Verím, že aj naďalej bude zohrávať veľmi významnú úlohu pre všetkých Európanov. Ďakujem. Ďakujem pekne pánovi komisárovi Almuniovi za jeho slova aj za jeho angažovanosť v komisii aj v rámci celej EÚ. A teraz je mi veľkou cťou dať slovo bývalému prezidentovi Francúzska, nášmu bývalému kolegovi, pán Valery Žiskár Destein má slovo. Nech sa páči. Vážený pán predseda Európskeho parlamentu, vážení predsedovia a prezidenti, vážení členovia parlamentu. Všetci tí, ktorí pracovali na tom, aby prispeli k zrodu európskej meny, sú veľmi vďační vám, pánovi a predsedovi parlamentu Hansovi Gertovi Peteringovi a vám, vážení členovia Európskeho parlamentu, za túto veľmi radostnú iniciatívu, ktorú ste predsadili a za to, že takýmto spôsobom oslavujete 10. výročie eura. Ja si náhodou myslím, že je lepšie nemať príliš veľa oslav, ale pokiaľ ide o túto oslavu, táto oslava je naozaj odôvodnená podľa môjho názoru, pretože toto bol najväčší príspevok k európskej integrácii od um, všeobecného volebného práva, ktoré bolo odsúhlasené v 1979. Táto cesta bola e, veľmi dlhá a možno, že e, toto je naozaj veľmi, príležitosť, pr- veľmi príjemná oslava. A naozaj by som chcel vzdať e, hold všetkým tým, ktorí sa pričinili o tento zrod. Pánovi Pierovi Wernerovi, vašemu predchodcu, Šulcovi, ktorý bol predsedom parlamentu v roku 1970, ale bola to menová kríza v nasledujúcich rokoch a vlastne floating mien, ktorý v podstate spustil tento mechanizmus, pretože pokiaľ by sme mali fixne eh, stanovené meny, eh, menovej systémy by vlastne ne, nejakým spôsobom nenarúšali um, takúto stabilitu, ale keďže sme mali uh, vlastne floating, to znamená meniace sa sadzby, tak to naozaj vlastne nebolo e, veľmi výhodné. Bola to francúzsko-nemecká iniciatíva, ktorá vlastne viedla e, k stretnutiu v Brémach na severe Nemecka a k rozhodnutiu vytvoriť Európsky menový systém a zaviesť EKU. EKU bol vlastne predchodcom, prekurzorom eura. A tento vývoj e, sprevádzali a, naši, a, a, a sledovali naši kolegovia v krajinách Beneluxu a v Taliansku. Po um, období, ktoré um, predstavovali roky 1980 až 89, e, táto cesta dopredu, o ceste dopredu sa rozhodlo na základe rozhodnutia rady a Žaka Delora, ktorý eh, súhlasil s podpisom Maastrichtskej zmluvy. A mali by sme naozaj pozdraviť tých eh, priekopníkov, tých pionierov, ktorí skutočne nás priviedli eh, k euru. Tak ako ste povedali, ehm, môj predchodca, pán Schmidt, vtedy bol riaditeľom banky Bernard Klapie, ktorý privítal Šumanovú vyhlásenie Šumanovú deklaráciu a pán Lamfalusi eh, naozaj do toho zaviedol obrovské expertné znalosti a poskytol tieto znalosti menovému výboru. A spolu s Helmutom Šmitom sme znovu vlastne eh, zahájili tento proces. Pán Jacques Delors sa tohto chytil a presadzoval to ďalej. A potom sme rokovali a podpísali Maastrichtskú zmluvu. Naozaj vypracovali títo ľudia veľmi dobrý text, ktorý odvtedy vlastne je mm, intaktným, nezmeneným a môžeme naozaj eh, sa tešiť eh, toho, že e, pán Helmut e, Kohl bol mimoriadne rozhodným e, v týchto veciach a ďalší jeho kolegovia. Všetkým ostatným by sme mali vlastne poďakovať sa veľmi srdečným spôsobom. Pri tomto desiatom výročí sa pozeráme do okola. a rozhliadame sa práve v čase krízy. Čo by sme mohli pri tejto príležitosti popriať euru, čo by boli to najlepšie pri, priania, pokiaľ ide o desaťročné dieťa, toto euro. Myslím si, že mm, naozaj mnohé veci e, presiahli očakávania ľudí, aj tých, ktorí euro presadzovali. V tom období v 1995 až 2000 boli všetci ľudia veľmi skeptickí. A v podstate mm, pochybovali o tom, že naozaj zavedieme veľmi úspešnú menu, ale euro sa preukázalo byť menou, ktoré patrí naozaj k tým najrešpektovanejším menám. A je patričným spôsobom e, táto mena e, spravovaná, riadená a naozaj eh, neprichádzalo k inflácii. Kontinentálna Európa eh, by v súčasnosti bola asi otrasená touto menovou búrkou a pravdepodobne by to len zhoršilo finančnú krízu, ktorej dnes čelíme. Pozeráme sa na menovú politiku a chceme, aby um, naozaj bola, uh, boli tieto veci do nej zapracované aby sme, sa, aby sme boli schopní vlastne obmedzovať e, isté účinky hospodárskej krízy. A myslíme si, že sme naozaj položili veľmi dobré základy pre túto menu. E, táto mena je skutočne menou, ktorá netrpí infláciou a snažíme sa zamedziť istým dôsledkom tejto finančnej krízy. Samozrejme, že pokiaľ ide o Európsku centrálnu banku, Európska centrálna banka naozaj preukázala obrovské odborné znalosti, expertné znalosti a naozaj toto len prispelo eh, k stabilite tejto meny a k jej nezávislosti. Ešte pár slov záverom. Mali by sme si naozaj uvedomovať, že v súčasnosti by malo euro získať globálnu dimenziu a toto by pravdepodobne lichotilo našej márnomyselnosti, ale e, súčasne by to veľmi e, zvýšilo aj rizika a e, ohrozenia. A euro, euro je skutočne európskou menou. Európskou menou a malo by prispievať k stabilite Európy. Nemyslím si, že by sme verejnú mienku mali nejakým spôsobom ovplyvňovať, pokiaľ ide o dohľad a v rámci eurozóny. Mne sa zdá, že môžeme využívať článok 106 odsek 5 Maastrichtskej zmluvy a Práve preto sa obraciame na Európsku centrálnu banku. Európska centrálna banka vykonáva patričnú um, prácu údržbárov a správcov a musíme naozaj e, ťažiť e, z know-how a z expertízy e, odborníkov Európskej centrálnej banky. A Vďačím aj vám, pánovi Žánovi Klódovi Junckerovi, predsedovi Euroskupiny, za túto stabilitu. E, úspešné euro naozaj je symbolom stability a mali by sme mať práve preto dvojnásobnú odvahu e, toto posunúť e, dopredu. Pretože naďalej budujeme Európu, ktorá je stále viac zjednotenou na základe ustanovení základnej zmluvy o Európskom spoločenstve, napriek všetkým ťažkostiam. A skutočne môžeme um, za, pred, predchádzať akýmkoľvek katastrofám a zabezpečiť úspech. A úspech naozaj uh, je spojený uh, s tým, čo predstavuje pre nás euro. Uh, Veľmi pekne vám ďakujeme, veľmi pekne ďakujeme všetkým vám, dámy a páni. Vážený pán predseda, prezident, veľmi pekne vám ďakujeme nielen za váš prejav, ale hlavne za váš historický príspevok. Veľmi pekne vám ďakujeme, pán prezident Valery Giscard d'Estaing. A teraz sa dostávame najprv eh, dáme slovo pani predsedkyni výboru pre hospodárske a menové veci, pani e, Pervanš Beres a potom ďalším kolegom. Pani Beres, máte slovo. Veľmi pekne ďakujem, pán predseda. Euro je úspechom vízie a politického odhodlania. Euro nevyšlo len tak z trhu, a je dôkazom toho, čo sa dá urobiť, keď sa každý zmobilizuje a keď e, každý sa snaží dosiahnuť jeden účel. Chcela by som sa poďakovať e, aj za všetky generácie, ktoré tu ešte budú v budúcnosti pánovi Helmutovi Šmitovi, pánovi Valery Žiskarovi Destanovi, pánovi eh, Helmutovi Kolovi, prezidentovi Francoa Mitterandovi, pánovi Šopardovi a všetkým mnohým, ktorí sa podielali na vzniku eura. A taktiež chcem zdať z hold všetkým ich predchodcom a takisto môjmu predchodcovi Verhoganovi, ktorý je tu dnes. Úloha tohto parlamentu totiž to bola veľmi dôležitá pri presunie k euru, aby sme sa uistili, že nepôjde iba o vznik novej meny banky, ale aby sme sa uistili, že občania si zvyknú na túto novú menu, ktorá sa od istej chvíle začala zohrievať ich v reckách a aj naši občania si zaslúžia hold za to, že sa prispôsobili tejto novej mene. V Európskom parlamente tu dnes e, oslavujeme 10. výročie eura. Euro je naša mena, nie je to iba mena bank, je to európska mena. A sú vlády, ktoré nechcú uviaznúť iba v symboloch, ale chcú robiť niečo naozaj pre občanov. A práve euro je niečo, čo robil veľa pre občanov. Nie všetci máme euro. Európskej únii bolo nás 11, teraz nás je 16. dúfam, že čoskoro sa k nám pridajú aj ďalší. Mám však dojem, že e, táto kríza nutí ľudí e, rozmýšľať či by sa mali k nám pridať alebo nie. A toto podľa mňa je najväčším a najlepším dôkazom nášho úspechu. Európa stojí za všetkými, ktorí potrebujú riešiť problémy. Ja myslím si, že práve posledných 10 rokov ukázalo, že aj euro bol dobrý nápad Uzavreli sme dohodu, ktorá sa nemenila, ktorá sa neopravovala a dokázala svoju užitočnosť. Menová hospodárska únia je veľmi dobrá, mala by sa prehlbovať a rozširovať. Výročie je však aj príležitosťou na to, aby sme sa nedívali iba do minulosti, ale aj do budúcnosti. Euro so svojimi desiatimi rokmi skúseností sa teraz musí otvárať úplne novým oblastiam. Nie, že by sme boli zanedbávali tieto oblasti, ale jednoducho sú oblasti, kde nie je všetko ešte dopracované, pokiaľ ide o ekonomickú spoluprácu. Pán Juncker opísal, aké sú tu nerovnováhy. Tie treba odstrániť v momentálnej ekonomickej kríze. Vieme, že sme urobili určitý pokrok v našej Európskej únii a musíme robiť ďalší pokrok aj v hospodárskej a menovej únii. Pozrime sa na to, kde máme nedostatok. Musíme všetky tieto nedostatky odstrániť a musíme postupovať vpred. Keď máme jednotnú menu, jednotné úrokové sadzby zadefinované centrálnou bankou, eh, mali by sme aj rovnakým spôsobom postupovať dopredu. To isté platí aj pre dohľadové orgány Valer Giscard d'Estaing hovoril o spoločnej báze, na ktorej môžeme postupovať. Myslím si, že ekonomická kríza nám pripomenula, že Centrálna banka musí zohrávať dôležitú úlohu pri dohľade. Nemôžete oddeliť dohľad od finančného trhu na jednej strane a makrodohľad od trhu na druhej strane Musíme dosiahnuť rovnováhu. ECB potrebuje mať posilnenú úlohu a preto musíme posilniť aj inštitucionálnu rovnováhu. Pokiaľ ide o budúcnosť, nechcem tvrdiť, že euro bude rezervnou menou na celom svete, ale tých 10 rokov ukázalo, že je to dobrá mena. 10 rokov dokázalo, že vieme dobre bojovať s našou menou, ale mali by sme byť ešte silnejším hlasom. Euro nie je iba mena. Práve z toho dôvodu je také dôležité pre parlament, aby euro podporilo tých občanov, ktorí čelí kríze celé roky. Musíme využiť tento symbol Európy, tento obrovský úspech na to, aby sme pomohli čo najlepšie preplávať našim občanom cez túto ekonomickú krízu. Nech sa páči, pán Langen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. 10 rokov eura. To je naozaj dôvod na oslavu. A kto by bol povedal pred desiatimi rokmi, že euro sa bude tak dobre rozvíjať, tomu by sa boli vysmiali. Mnohí pracovali na tomto úspechu. Viem, že už od samotného zrodu tejto myšlienky sa ozývali mnohé skeptické hlasy, ale dnes vieme, že to bola vízia, na ktorej mnohí pracovali. Predrečníci pripomenuli, kto všetko pracoval na tejto vízii. Prerečníci nám pripomenuli milníky spoločného Európskeho menového systému. Boli to centrálne banky, e, v správe Delors sa hovorilo o troch stupňoch zavádzania eura, potom sme tu mali Maastrichtskú zmluvu iba dva roky po páde múru a mali sme tu prechodné obdobia a tak ďalej. Jednoducho to boli mnohé faktory a mnohí ľudia, ktorí pracovali na tom, aby sa euro stalo takým úspešným. Dámy a páni, myslím si, že parlament a pani Bare, Beres ako predsednička výboru už e, povedala, že od roku 1994, kedy sa implementovala Maastrichtská zmluva až do roku 2002, mnohých správach, diskusiách a stanoviskách, ako aj v návrhoch, e, sa objavovali návrhy tohto výboru. E, preto by som sa chcel poďakovať Karlovi Fogavovi a Kristovi Platovi za to, ako pracovali na tomto projekte, e, ktorý pôvodne vytvorili vlády ale oni podporili e, tento návrh aj zo strany parlamentu. Parlament, dámy a páni, ako viete, veľkou väčšinou 18. novembra prijal e, správu. Tam hovoríme o úspechoch, o, obrovských problémoch a k tomu, čo bola pani Beres, by som chcel doplniť pár drobností. Euro je obrovský úspech a je to jedinečný projekt. Centrálna peňažná politika pod vedením Európskej centrálnej banky a decentralizovaná rozpočtová politika. To je úspech eura. Medzi eh, týmito dvomi úrovňami zodpovednosti však budeme musieť rozlišovať e, v budúcnosti a e, budeme musieť dodržiavať pak stability a rastu v budúcnosti. Bez tohto paktu stability a rastu a bez rozpočtovej e, politiky sa objavia rizika v budúcnosti a tým sa môžeme vyhnúť. A predovšetkým členské štáty eurozóny, ale vôbec aj členské štáty Európskej únie musia brať vážnejšie túto disciplínu, túto koordinovanú spoluprácu vážnejšie, než to robili v posledných mesiacoch. Euro vybudovalo dôveru a stalo sa druhou rezervnou menou v období, v ktorom by nikto neveril, že sa niečo také môže stať. V členských štátoch si euro vyžiadalo štruktúrálne reformy a takto časoch globalizácie sa stalo dôležitou menou pre podniky a pre inštitúcie. Viacerí predrečníci hovorili o inštitúciách v eurozóne. Napríklad Rada ECOFIN, Euroskupina a mnohé ďalšie inštitúcie majú vytvorené potrebné predpoklady, pretože oni tam boli vtedy, keď to bolo treba, pretože agitovali v tom čase, kedy bolo treba aby sa hospodárska kríza dala riešiť rýchlo a primerane. Využili sme euro ako páku na oživenie trhu a politické závery z toho všetkého sú také, že štáty so spoločnou menou a so spoločným vnútorným trhom predstavujú také štádium, ktorom sa podarilo dosiahnuť blaho a stabilitu. Avšak do budúcnosti to nie je nejaká záruka, že sa nikdy nič nestane. Hospodárstva sa musia dať dokopy, musia spolupracovať. To platí, keď hovoríme o rozpočtoch a o mzdách. Aj tu sa objavujú rizika, ktoré nesmieme podceniť úplne iné stanovisko. Je stanovisko, ktoré sa týka úrokov. Mohli by sa tu objaviť nové problémy pre jednotlivých členov eurozónov. A chcel by som upozorniť predovšetkým na to, že pokiaľ ide o ďalší rozvoj eurozóny, všetky štáty, ktoré sa stanú členmi eurozóny budú musieť naďalej naplňať maastrichtské kritéria. Dámy a páni, ja myslím, že obyvateľe euro prijali, vznikla veľká dôvera, má za sebou aj prvé skúšky a je to skutočne jedinečným príspevkom k európskej integrácii, k dlhodobej integrácii našich národov v Európe. A na to môžeme byť všetci hrdí. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, Werner Langen. A teraz rečníci za politické skupiny, najskôr Jean-Paul Kozy za politickú skupinu EPPED na 5 minút, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážený pán prezident, vážený pán prezident Európskej centrálnej banky, dámy a páni, mnohé už bolo povedané a euro počas desiatich rokov sa stal veľmi silným symbolom Európy aj napriek tomu e, myšlienka, že Európa by mohla e, vytvoriť vlastnú menu, ktorá e, bola rozhodnutá v Brémach v 87. spôsobila, že mnoho systémov bolo skeptických, avšak tí, ktorí to prijali, si zaslúžia našu vďaku a uznanie. A euro je najlepším dôkazom toho, že ak v Európe existuje politická vôľa, že dlhodobo sa dá, dajú príjmať rozhodnutia pre budúcnosť a prospech. Je to hlavne symbolom nádeje v súčasnosti. Musím povedať, že len donedávna naši občania vnímali euro rozdielne. A tí, ktorí veľa cestujú, tak samozrejme vnímali jeho výhody a pre ostatných euro znamenalo zvýšenie cien. A ukázalo sa, že v mnohých krajinách vznikla inflácia aj napriek tomu, že oficiálne čísla Európskej centrálnej banky ukazovali stabilitu. Skutočne je pravdepodobné, že niektorí využili euro na zaokrúhľovanie cien nahor. No a vypočuli sme si tiež príspevky zástupcov priemyslu, ktorí eh, exportujú a ktorí pocitovali nevýhody, hlavne eh, keď sa zmenil kurz eura voči doláru. Rovnako sa spochybňovala nezávislosť inštitúcií. No a dnes eh, kríza zmenila pohľad na euro. Každý chápe, že euro je veľmi dôležitým prvkom eh, na to, aby dopady krízy z USA boli zmierňované. Európska centrálna banka reagovala pravdepodobne najlepšie. Jej rozhodnutia sme jednohlasne privítali. No a ako by vyzerala situácia v jednotlivých členských štátoch, keby e, sa sami snažili e, svoje vlastné meny e, obraňovať. Znehodnocovanie by bolo výsledkom a menová kríza by bola veľmi pravdepodobná. No a euro by nám malo umožniť lepšie koordinovať hospodárskú politiku a lepšie dodržiavať zásady paktu rastu a stability. Samozrejme, v súčasnosti môžu existovať a dokonca musia existovať výnimky, avšak tie musia byť časovo obmedzené. No a cieľ vyváženej finančnej situácie musí mať prednosť. Vyrovnané financie a hospodárska politika sú z dlhodobého hľadiska najdôležitejšie, sú zárukou pre konkurencieschopnosť rasta, ako aj mm, základom, pre, základom je euro. Ďakujem pekne, Jean-Paul Kozis a teraz, teraz Robert Goebbels za sociálnu demokratickú skupinu na 5 minút. Vážený pán predseda, v tomto čase neistoty a ekonomických ťažkostí je naozaj veľmi dôležité, aby sme sa mohli oprieť o pevnú a dôveryhodnú menu v eurozóne. A to je naozaj veľmi dôležité, pretože to je prípravou do budúcnosti. A je to prípravou na budúce obdobia v minulosti, keď sa pripravovala spoločná mena, som zohral pomerne dôležitú úlohu pri rokovaniach Ekofinu a naozaj si pamätám tie neistoty a tie obavy, ktoré sme všetci zdieľali v tomto čase a v tom čase sme naozaj sa museli spoliehať na veľmi silnú spoluprácu ešte skôr, ako bolo euro vytvorené a ako vzniklo. Niektoré členské štáty chceli napredovať formou hmatateľnej integrácie, ktorú pocítia všetci občania. A to je práve ten hlavný, ten hlavný drive, ktorý poháňal celý, celú myšlienku spoločnosti spoločnej meny. A treba povedať, že vlastne e, bol to Mitterrand vo Francúzsku, kol e, v Nemecku a Benelux, krajiny Beneluxu, ktoré sa spojili a ktoré vlastne vytvorili najprv Schengen práve v tom čase, keď Spojené kráľovstvo a Írsko e, ešte nedopriali svojim občanom práve tento benefit spoločných hraníc. A Mitterrand a Kol by založili euro, aj keby to naozaj znamenalo poprieť mnoho myšlienky Žaka Delora. Ale treba povedať, že tá hlavná lekcia, ktorú v tohto obdobie máme, je to, že všetci tí, ktorí chceli lepšiu Európu, sa nemusia báť aktivity a kroky, ktoré, ktoré, podni- eh, ktoré vytvorili krajiny medzi sebou, a eh, boli motivované naozaj úprimnou snahou o napredovanie. A všetko sa to opiera o pevnú zmluvu, ktorá, vlastne, ktorá nám umožňuje bojovať aj proti všetkým formám organizovaného zločinu. A práve toto napredovanie je dôkazom toho, že eh, posilnená spolupráca v Európe prináša svoje hmatateľné výsledky teraz vznikla naozaj zvláštna čudesná koalícia francúzskych strán, ktoré sú proti takejto integrácii. Objavuje sa mnoho lobistických snách aj v Írsku a v Českej republike, eh, ktoré sa snažia oddialiť alebo alebo zamedziť implementácii Lisabonskej zmluvy. A to práve znamená, že je nevyhnutné, aby sme sa opäť vrátili k tejto posilnenej spolupráce. Nové krajiny, vrátane Slovenska, sa pridali k spoločnej eurozóne. Mnohí sa snažia schovať po tento ochranný štít eura, no, hoci aj občania Spojeného kráľovstva hovoria, že eh, a napriek tomu aj eh, mnohí občania Spojeného kráľovstva hovoria o tom, že možno je najvyšší čas ukončiť izoláciu Spojeného kráľovstva práve v období, keď aj Libra začína, problé- začína mať mať problémy a mnoho ďalších mien naozaj výrazne kleslo e, na trhu. E, Jean-Claude Trichet a zakladatelia eura e, sa dnes môžu pozrieť na euro, ktoré je druhou najvyššou, najväčšou rezervnou menou na svete. A treba povedať, že Eh, je to práve v období, hoci dolár má stále prvé miesto a je stále považovaný za akýsi bezpečný prístav, ale eh, tie ohromné dlhy, ktoré má americká administratíva a ktoré sú navyše aj ohrozené eh, súčasnou, súčasnou mierou verejných výdavkov v celom svete, naozaj výrazným spôsobom kladú otáznik na to, ako tieto vlády dokážu dostať svojim záväzkom a, a práve e, to vlastne vedie aj k celkovej myšlienke akéhosi bipolárneho systému medzi dolárom a eurom. A vidíme tu naozaj častokrát veľmi výrazné a vážne zmeny medzi e, súčasnými menami. A práve v tomto období je nevyhnutné, aby svet mal stabilitu, a najmä vo svete mien. A práve v tomto systéme novej stability je nevyhnutné euro. Treba povedať, že Európska centrálna banka urobila to, čo bolo nevyhnutné práve e, v spojitosti s medzinárodnou menovou krízou. Na, na margo toho, čo, poved- čo sa stalo v Spojených štátoch amerických, Jean-Claude Trichet povedal, že Európ- e, pre Európu bolo euro akýmsi štítom, ktoré ochránilo európske krajiny pred podobným dopadom. A treba povedať, že je to len Európska centrálna banka, ktorá je zodpovedná za menovú politiku a komisia je len akousi, je len akýmsi poradným orgánom, ktorý prináša efektívne, ktorý je efektívnym poradným hlasom. A práve títo aktéry musia navigovať alebo riadiť eurozónu. Nemôžu to byť jednotlivé, jednotlivé individuálne kroky jednotlivých členských štátov. Treba povedať, že spoločná sila 27 štátov dokáže dosiahnuť neuveriteľné výsledky, ale eh, pod vedením Žana Kloda Junckera eh, bola eh, celá skupina Ecofinu vlastne naozaj veľmi intenzívnou diskusnou skupinou a treba povedať, že od že od roku 99 bolo nevyhnutné stále zabezpečovať to, aby Centrálna banka a Európska únia intenzívnejšie spolupracovali najmä keď vlastne Luxemburg nám dal naozaj veľmi šokujúcu odpoveď, že nepredbiehali žiadne konzultácie s centrálnymi bankami jednotlivých štátov. Naozaj je nevyhnutné, aby centrálne banky rešpektovali rozhodnutia Európskej centrálnej banky a je nevyhnutné, aby Európska centrálna banka zostala nezávislou pri riadení menovej politiky pre celú eurozónu. Ale objavujú sa akési trendy, ktoré umožňujú konštruktívny dialog aj medzi inštitúciami, ktoré sú zodpovedné za obranu e, týchto záujmov a ktoré obraňujú aj vlastne nasmerovanie k spoločnému cieľu pre stovky miliónov Európanov nie je nič, čo by nám mohlo zabrániť koordinovať európsku politiku lepším spôsobom či už to je v rámci eurozóny, alebo či už to je a Európskej únie, alebo či už, to je na, či už to je v oblasti externého zastúpenia eura, ako práve Jean-Claude Juncker úspešne uzavrel. Ďakujem pekne teraz za liberálov, pán Klimt na 4 minúty, vážený pán eh, predseda, drahý pán komisár, eh, dámy a páni, eh, ja hm, s ľutosťou vidím, že málo kolegov je medzi nami teraz, pretože je to historická udalosť, ktorej sme svedkami. Už mnohí predrečníci povedali, aká veľká bola tá skepsa pred zavedením eura panovali domnenky, že samostatne len logistické problémy spojené so zavedením nebudeme vedieť zvládnuť a spoločná menová politika s oddelenými fiskálnymi politikami v jednotlivých štátoch sa nedá skombinovať. Bolo to nielen veľkou výzvou, ale často sa to označovalo ako temer nemožné. Ale dnes eh, fakty hovoria iným, iným jazykom. Európska menová únia je skutočnosťou, euro existuje už 10 rokov. Je to taký malý politický zázrak a Walter Heilstein opäť sa potvrdzujú jeho slova, eh, že kto v európskych záležitostiach neverí na zázraky, nie je realistom. Eh, no a v mnohých členských štátoch um, očakávali občania uh, euro z pochybnosťami, avšak tieto sú dnes odstranené. Dnes občania akceptujú euro a mnohí ho považujú za užitočné. Dokonca už je jedným z dôležitým identifikačným znakom. No a dá sa tiež povedať, že počas prvých rokov existencie Európskej centrálnej banky Európa a európske hospodárstvo um, plávali v takých pokojných vodách a preto nebolo veľmi náročné pre Európsku centrálnu banku sledovať politiku stability. Avšak eh, treba konštatovať, že počas prvých rokov, eh, desiatich rokov existencie eura eh, bola miera inflácia, inflácia len 2%, čo bolo cieľom Európskej centrálnej banky, zatiaľ čo za 50 rokov existencie nemeckej marky, ktorá bola takým príkladom stability sme mali mieru inflácie 3%, takže Európska centrálna banka skutočne odvádza dobrú prácu. No a svoju skutočnú silu ukazuje práve teraz v období krízy, keď zohráva veľmi dôležitú úlohu. Je nezávislá, efektívna, sebavedomá, e, koná rýchlo a efektívne a je príkladom pre niektoré centrálne banky v Európe, pre tých krajiny, ktoré ešte nepatria do menovej únie. Ale v a Euró- USA ukazuje, že eh, sa dá robiť úspešná politika nielen preto, že je nezávislá, ale eh, nie napriek tomu, že je nezávislá, ale práve preto, že je nezávislá. Teraz vieme, že eh, keď bankový sektor dostal pomoc od jednotlivých členských štátov. Rozvíjajú sa programy pre konjunktúru, aby sme zmiernili negatívne dopady krízy na reálne hospodárstvo. No a Európska centrálna banka e, tým čeli novým výzvam, pretože tu existuje nebezpečenstvo, e, že kvôli e, rôznym prístupom tá konvergencia, ktorú sme dosiahli medzi členmi menovej únie, že sa naruší a objavia sa rozdielne prístupy. A preto je roz, veľmi dôležité, aby pakt rastu a stability e, nebol zrušený, ale práve naopak treba, aby sa stále dodržiaval. A preto je také veľmi dôležité, aby štrukturálne reformy e, zo strany Európskej centrálnej banky a komisie boli podporované a aby ich realizovali aj členské štáty. A v budúcich rokoch budeme potrebovať veľa práce a vieme z krízy, že potrebujeme európsky dohľad nad finančnými trhami. Európska centrálna banka by v tomto mala zohrávať veľkú a dôležitú úlohu. Preukázala svoju ochotu zriadiť nejaký orgán alebo systém centrálneho dohľadu medzinárodná úloha eura musí byť aj naďalej posilňovaná. Eurozóna musí hovoriť jedným e, znakom a v medzinárodných organizáciách ako Menovom fonde a OECD musí vystupovať jednotne. A stále platí, že spoločná mena bez spoločnej fiskálnej politiky e, je veľmi, riskant, je veľmi riskantná. No a veľké výzvy okrem toho čakajú Európsku úniu máme vysokú, eh, bohužiaľ rastúcu nezamestnanosť, máme tu demokratické zmeny, eh, vlna migrácií, eh, zvyšujúcu sa chudobu niektorých vrstiev a globalizáciu. Európska, eurozóna môže čeliť týmto výzvam len keď budú členské štáty viacej spolupracovať. Boli už uskročené prvé kroky, ktoré však musia nasledovať ďalšie kroky. Ďakujem pekne kolega Klinc a teraz za politickú skupinu UEN predsedníčka Kristiana Muscatini na 3 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Po desiatich rokoch zistujeme, že euro má kľúčovú úlohu ako rezervná mena v medzinárodnom obchode. Ukazuje, že je referenčnou menou pre e, svet ako taký. Takisto zaručuje aj menovú stabilitu a podporuje ekonomiky krajín eurozóny. Napriek tomu, že boli tu na začiatku isté problémy spojené s eurom, problémy pre niektorých našich občanov, dnes zistujeme, že ide e, už v našich krajinách o e, stabilnú úroveň e, cien nákladov, pokiaľ ide o, o výrobky. A euro, je nová mena, ktorá bola zavedená bez nejakých eh, konfliktov ozbrojených alebo akýchkoľvek iných a bola vytvorená ako eh, veľmi dôležitý krok na ceste k politickej únii, eh, čo je cieľ, ktorý nás ešte čaká, ktorého naplnenie nás ešte čaká. Tento systém je akýmsi odzrkadlením rýchlosti globalizácie. E, čoraz rýchlejšie sa obchoduje, čoraz viac sa obchoduje, čoraz viac sa posielajú e, peniaze po celom svete a práve euro e, nás čiastočne ochránilo pred najväčšou finančnou, krízou, krizou, ktorú mnohí z nás kedy videli čo myslím si výrazne eh, presahuje eh, naše očakávania, keď sme ich mali v roku 99. Teraz eh, vstupuje do eurozóny aj Slovenská republika, je to 16. člen eurozóny a Európska centrálna banka zohrala veľmi kľúčovú úlohu pri hm, riešení, obmedzovaní problémov, ktoré v našich hospodárstvách sú takedy by sa nám možno bolo zdalo, že takéto niečo bude nemožné, aby sme E, vykonávali finančnú e, menovú e, politiku, ktorá by nebola prepojená na hospodárskú politiku. Ale komisia uplatnila systém koordinácie medzi krajinami eurozóny. Celkom určite nejde o nejakú jednoduchú úlohu. Osoby zodpovedné za naše národné hospodárstva musia spolupracovať s Európskou centrálnou bankou, pretože v opačnom prípade sa vyskytnú nové problémy nielen vo vzťahu k súčasnej kríze, ale aj v súvislosti s ďalšími výzvami v budúcnosti, ktoré eh, nás určite očakávajú a ktoré vyplynú eh, z vývoja vo svete. Európa eh, doteraz bola schopná E, zmeny e, alebo čeliť zmenám efektívnejším spôsobom práve vďaka euru a práve Európska centrálna banka pod, patrí medzi e, centrálne inštitúcie našej únie. Teraz, keď hovoríme aj o tej energetickej kríze, ukazuje sa, že spoločná hospodárska politika, spoločné zdieľanie ekonomických cieľov je požiadavkou dobrého fungovania podmienkou dobrého fungovania a jasné, že euro v tom zohráva čoraz dôležitejšiu úlohu. A teraz za zelených ja pán Lipiec. Nech sa páči. Ďakujem pekne, e, dámy a páni, vážený pán predseda, e, vážený pán komisár. Chcel by som pripomenúť, ako v roku 92, keď e, Francúzi hlasovali o Maastrichtskej zmluve, bolo to ešte všetko otázne, tak vtedy Jacques Delors hovoril na hovoril so e, zelenými, keď ešte nebolo jasné, či budú podporovať e, takýto návrh a podal im e, hlasujte za tento návrh, potom budeme mať aj politickú Európu. A pokiaľ nebudeme mať politickú Európu, tak ľudia takéto niečo nikdy nebudú akceptovať. Ale Maastrichtská zmluva bola schválená bez toho, aby bola schválená odsúhlasená politická Európa. A to je problém, ktorý máme dnes. Prečo sme vtedy boli v tom čase proti euru. My sme vtedy boli e, proti euru, preto sme mali pocit, e, že maastrichtské kritéria by ťahali Európu alebo vťahali e, do minimálne 5 rokov procyklických politík. A druhý dôvod bol ten, že otázky monetárne boli začlenené do širších ekonomických otázok, pričom Maastrichtská zmluva mm, toto vlastne neodzrkadlovala. Bola tam otázka menová, monetárna, oddelená od otázky širšej ekonomickej. A môžem povedať, že ak doteraz má Maastrichtská zmluva nie veľmi presvieča, tak e, podobne ako ostatní zelení e, celkom ma mm, zaujímajú, e, zaujímavá ma vývoj, ktorý sa uskutočnilo v oblasti monetárnej a hospodárskej politiky. Máme tu e, praktické výsledky, konkrétne e, cenová stabilita e, bola dohodnutá na úrovni približne 2%. Vtedy sa to možno zdalo trošku nerealistické, ale v súčasnosti, keď máme tu riziko deflácie plus istú tendenciu krajín, ktoré znižujú sadzbu e, DPH k takým kinzianským smerom, tak táto, e, tento cieľ, táto sadzba 2% e, už zrazu nie je spochybňovaná. Keby sme tie 2% nemali, tak bolo by tu riziko úrokovej sadzby, ktorá by bola reálna, ktorá by bola neumyselne príliš vysoká z hľadiska reálneho. Potom druhý vývoj, ktorý sa uskutočnil, je to pakt stability a rastu pre rok 2005, ktorý nám umožnil mať e, anticyklické politiky a potom e, tá tretia veľká zmena, e, to je ten prebiehajúci dialog, ktorý nakoniec tu aj môžeme vidieť v osobách pána Junkera, pána Almunia, Almuniu, pána Barosa a pána Trišeta. A momentálne je to z hľadiska E, zákonov vlastne proti zmluve, ale e, ja si myslím, e, že takáto spolupráca medzi pánom Tričetom a pánom Almúniom je niečo podobné ako spolupráca medzi pánom Polsenom a pánom Bernankem v USA a myslím, že to je teda pozitívny, pozitívny jav. Teraz pokiaľ ide o Maastrichtskú zmluvu, máme výrazný problém, pokiaľ ide o vytváranie sadzieb výmenného kurzu. Tam má rada väčšiu právomoc ako my a máme pocit, že sadzba, ktorá bola určená, alebo miera, ktorá bola určená pre Európu, e, by nemala byť nejakým, e, nejakým bočným výstupom e, hospodárskej politiky ECB, ale mala, mať, mala by mať priamy dopad na našu priemyselnú politiku. Po druhé, nejde iba o nejakú sadzbu, ktorá sa blíži k 2%, tak ako to hovorí ECB, ale malo by to zohľadňovať aj Európu Lisabonu a Göteborgu. Mali by sme zobrať e, do úvahy aj otázky financovania súkromného dlhu, tak ako ECB e o tom hovorí v súvislosti s Lisabonom a s Göteborgom a samozrejme potrebujeme aj kontrol na európskej úrovni a na to je najlepšie práve ECB. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni. Ehm, budeme musieť e, privítať, ja musím ísť privítať prezidenta Lotyšska podľa protokolu, takže vás budem musieť za chvíľu opustiť. Máme ešte tri eh, príspevky a teraz eh, pani Figueiredo. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Eh, je veľkou škodou, že nemáme hm, čas. Zaoberať, zaoberať sa a premyslieť si dopady eura na hospodárstvo a politiku. No a Ehm, je tu stále rastúca chudoba a nezamestnanosť. Ehm, sú dokumenty ako ehm, a kritéria ako cenová stabilita a pak rastu a stability. No, sociálne funkcie štátu majú nahrádzať a tá téza minimálneho štátu a veľkej privátnej iniciatívy no, podnecovať. No a moderácia miesta bude viesť k tomu, že mzdy budú raz len nominálne, ale reálne budú klesať. A v Portugalsku to vidíme veľmi zretelne. Musíme si tiež uvedomiť, že nesprávna autonómia centrálnej banky ktorá rozhoduje o úrokových sadzbách, vedie k tomu, že máme nadhodnotené euro len na ochranu veľkých podnikov no a ochranu tých najväčších a najdôležitejších finančných skupín. A tým sa prehlbujú drámy hospodárskej a finančnej situácie tých najchudobnejších a najslabších. Táto politika Európskej centrálnej banky viedla k tomu, že európske hospodárstvo ukázalo, že referenčné úrokové sadzby sú eh, najnižšie. No a zamestnanci na dôchodku majú preto čoraz ťažšie životné podmienky. Ale finančné skupiny majú najvyššie príjmy za ostatných 30 rokov. No a súčasná situácia, ktorej sme svedkami, eh, že v tej krízovej situácii, ktorú eh, spôsobili tak sa znárodňujú straty, ale privatizujú zisky. Tie malé a najmenšie podniky a, a penzionovaní zamestnanci trpia dôsledkami krízy najviac a majú práva len na malé omrvinky, ktoré padajú zo stola. No ani banky od začiatku finančnej krízy zvýšili úrokové sazby viac ako jedenkrát, no a v priebehu jedného roka sa ešte ťažšie získavajú nové úvery. A preto si myslím, že je dôležité zmeniť súčasnú situáciu a podmienky v rámci týchto neoliberalistických politik. Musíme zrušiť daňové raje a musíme trvať na tom, aby bol rozpočet spoločenstva rozšírený na základe spravodlivého rozdelenia príjmov a bohatstva, tak aby sme vytvorili sociálnu politiku, ktorá bude ozrkadľovať skutočnosť a nebude každý pracovať len do vlastného vrecka, tak aby bohatší boli čím ďalej bohatší a chudobní čím ďalej chudobnejší. Aby sa nezvyšoval rozdiel medzi bohatými a chudobnými, tak ako to je v eurozóne. A preto musíme podporovať výrobu malých a stredných podnikov, a musíme uľahčiť prístup k úverom a zvyšovať kúpnu silu rodín. A to nie len tých najbohatších, ale aj strednej vrstvy, a tak, aby vznikali pracovné miesta a aby sme zaistili prácu pre milióny občanov. Ďakujem veľmi pekne vy nevidíte, nevidíte um, čas, ako teraz plyne, ale keď zdvihnem kladivkou, budete vedieť, že vypršiel čas. Pán Faraš. Dámy a páni, užívate si 10. narodeniny eura? Ja veľmi pochybujem, že budete očakávať e, niekedy 20. narodeniny že ich budeme niekedy oslavovať. To, čo sa zdá, je len akási reminiscencia starých sovietských časov. Pamätáte si 5 ročnice, keď boli oznamované ako úspechy, častokrát ešte skôr ako boli spustené, hovorilo sa o úžasných um, e, o žatvách, o úžasných um, objemoch obilia a tak ďalej. A pamätám si, že v tom čase e, sa nám dostávalo takých istých informácií, ako dostávame dnes. Máme naozaj iba e, starých, e, starnúcich byrokratov, ktorí nám stále iba akú vytvárajú delúziu, ako sa veci naozaj majú. Predstava o tom, že Európska centrálna banka urobila dobrú, dobrý kus práce, je absurdná. Minulý júl Európska centrálna banka zvyšovala sadzby a práve v tom čase sa v, v, trhy vlastne rútili do kolapsu a všade inde vo svete sa úrokové sadzby skrškali škrtali. Neprekvapuje to, pretože to, o čom táto Európa je, je o tom, že je tu akási európska trieda, ktorá vnúcuje svoju vôľu ľuďom po celej Európe. Nezabúdajte, že len dve krajiny, len dve krajiny mali referendum o eure. Bolo to Dánsko a Švédsko a obe tieto krajiny povedali nie. A toto malé slovíčko, ktoré sa, ktorému sa snažíte vyhnúť, ako len viete, eurozóna nebola nikdy reálne testovaná, ale bude testovaná. Španielsko je v obrovských ekonomických problémoch, Taliansko je v problémoch, podobne ako hovorili nemeckí ekonómovia, Taliansko sa nemalo nikdy dostať do eurozóny eurozóny, ale e, situácia sa stále zhoršuje a práve tam by sme sa mali sústrediť. Tisíce mladých ľudí, ktorí sú dnes na uliciach, ktorí demonstrujú, ktorí sa snažia e, práve v Grécku dosiahnuť to, aby ich vláda niečo spravila. Snaží sa, snažia sa dosiahnuť to, aby grécka vláda devalvovala, ale grécka vláda je zaseknutá v príliš tesných podmienkach eurozóny. Nemôžu robiť nič. Nie, nie je nič, čo by sme dokázali robiť do budúcnosti. Ani voľby v e, Grécku nebudú môcť nič zmeniť. A to je práve to, čo sme týmto ľuďom zobrali. Zobrali sme im možnosť, aby ľudia cez volebnú urnu dokázali rozhodovať o, svojom, o svojej budúcnosti. A práve v takom, takéto situácii je násilie jedinou logickou alternatívou. To, čo ste urobili z euro, je to, že ste ľudí uzamkli do akéhosi ekonomického väzenia. A uväznili ste ich v pasci. A jediný spôsob, ako sa odtiaľ dostať, je, e, vyžad, to si vyžaduje naozaj veľkú odvahu a vyžaduje si to naozaj dobré vocovské schopnosti a častokrát to možno bude viesť aj k nevyhnutnému ekonomickému kolapsu. Môžete sa tešiť, môžete si hovoriť, čo chcete, ale musíte nezabúdať, nesmiete zabúdať zabúdať na to, že euro, e, e, e, Británia mimo eurozóny dokázala nemožné. Dokázali sme škrtať svoje vlastné úrokové sadzby, dokázali sme si riadiť svoju vlastnú monetárnu politiku, ale všimli ste si, že na e, trhoch dnes poludnia, kde sa obchodovalo s vládnymi s vládnymi cennými papiermi, tak eh, britské, eh, britské, eh, britské cenné papiere mali oveľa vyššiu hodnotu ako nemecké, niekoľkonásobne vyššiu hodnotu ako nemecké. Môžete to ignorovať, môžete predstierať, že toto sa nedeje, ale môžete si schovávať hlavu do piesku, môžete ignorovať to, čo sa deje na trhoch, ale rozhodne trhy nebudú ignorovať vás. Ďakujem pekne. enfin dernier orateur sur ce débat que nous allons écouter No a posledným rečníkom v rámci tejto rozpravy a chcel by som požiadať pána Helmera na 3 minúty, nech sa páči. Vážený pán Vážený pán predseda, počas posledných 200 eh, rokov sa minimálne 12 eh, krát eh, sme sa pokúsili vlastne vytvoriť akési spoločné meny alebo vytvoriť mechanizmy spoločných výmenných kurzov a všetko to zlyhalo a rovnako to je aj s eurom. Tá nerovnováha, ktorá bola dlho predpovedaná skeptikmi, sa začína ukazovať pravdivou. Taliansko je naozaj rozmetané na kusy. Španielská skúsenosť je podobná skúsenosti býka v koride snažíme sa vlastne násilím prekonať odpor, ale v konečnom dôsledku vykrvácame v piesku arény. Grécko naozaj je dobrým príkladom toho, ako euro viedlo k vysokej nezamestnanosti práve v dôsledku vysoko nadhodnoteného eura. To, čo sa deje vlastne s vládnymi dlhopismi v mnohých krajinách, dokazuje to, že tieto dlhopisy sú nežiadané na trhu a sú príliš nadhodnotené a špekuluje sa o tom, že euro skolabuje. My môžeme v Británii ďakovať Bohu, že sme si zachovali svoju vlastnú menu a nemusíme sa pozerať na na to, ako vlastne v Európe dochádza k spomalenému kolapsu ekonomiky. Všetko najlepšie k narodeninám eura. Ďakujem veľmi pekne za to blahoželanie za to, že ste sa vyjadrili tak stručne. A teraz prejdeme k hlasovaniu. On va attendre un petit peu. On va attendre